sa v rozumnej efektívnej inštitúcii. Teraz prejdeme k otázke na ústne zodpovedanie pre radu, ktorá sa týka demokracie v zahraničných vzťahoch a majú slovo najskôr autorky, najskôr pani Hautalo na 3 minúty. Kiitos, rova puhemies. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Som veľmi rada, že Švédsko počas svojho predsedníctva nastolilo otázku demokracie v zahraničných vzťahoch a vnímajú ako prioritu. Náš podvýbor pre ľudské práva by chcel zdôrazniť, že demokracia a ľudské práva sú neoddeliteľné. To sa jasne prejavuje v rôznych e, definíciách demokracie. Chcela by som poukázať napríklad na to, že OSN v roku 2005 sa snažil zadefinovať demokraciu. Je tam celý dlhý zoznam ktorý sa týka od pluralistického politického systému e, k, k systému právneho štátu, k um, transparentnosti spoločnosti, mediálnej slobody a tak ďalej. A s tým súvisí aj to, že ľudské práva a demokraciu nie je možné oddeliť. Európska únia má širokú škálu na podporu demokracie na celom svete. Celá rozvojová politika a spoločná zahraničná bezpečnostná politika pokrývajú tento, túto oblasť. Máme ako nástroj k dispozícii dialog s jednotlivými krajinami, rôzne finančné nástroje, isté, že aj dohľad nad voľbami v týchto krajinách a tiež môžeme pôsobiť na medzinárodných fórach. Potom dochádza k situáciám, kedy sa musíme zamyslieť aj nad rôznymi negatívnymi faktormi. Ja chcela by som poukázať, upriamiť vašu pozornosť na to, že Rada pre zahraničné otázky budúci týždeň sa chystá rokovať o zákaze vývozu zbraní do Uzbekistanu. Podľa mňa všetko nasvedčuje tomu, že je to nesprávny signál, pretože Uzbekistan skutočne si nevšíma e, požiadavky medzinárodného spoločenstva. Medzinárodné spoločenstvo aj EÚ žiadalo, aby nezávisle vyšetrilo tie šokujúce udalosti, ku ktorým e, došlo v roku 2005 v Andidžane, ktoré narušili ľudské práva. Rada by som teraz e, sa opýtala komisie, respektíve zastupcov rady, na to, prečo teraz niektoré krajiny chcú ustúpiť od tejto pôvodnej dohody. Okrem toho chcem povedať, že demokraciu nemôžeme vyviesť, nie je to vývozný artikel a preto by som rada zdôraznila, aké dôležité je zapojiť medzinárodné spoločenstvo do tohto boja, pretože iba takto môžeme podporovať demokraciu v samotnej podstate a v koreňoch spoločnosti. Rusko je našim partnerom, ktorý neustále odmieta rokovať s medzinárodným spoločenstvom, s Európskou úniou o ľudských právach. Myslím si, že nemôžeme už ďalej tolerovať takýto prístup. No a ešte napokon by som rada uviedla, že podpora demokracie by mala byť na vyššej úrovni, ako je teraz v rozvojovej politike a v politike zahraničnej a bezpečnostnej otázky. Potrebuje a viac rozpočtovej podpory. Musíme si uvedomiť, že nástroj, rozpočtový nástroj na podporu e, týchto oblasti je nedostatočne financovaný. Ďakujeme pekne. Teraz e, má slovo druhá autorka, pani Žolina, 2,5 minúty. Merci. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážená rada, vážená komisia, vážení kolegovia, demokracia a ľudské práva sú úzko prepojené. Rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd umožňuje v konečnom dôsledku uznávať režim ako demokratický. Vítame teda fakt, že Rada 19. maja poukázala na to, že EÚ musí prijať koherentnejší e, prístup, pokiaľ ide o demokratickú správu. Doterajšie úsilie bolo naozaj nedostatočné. Izraelsko-palestínsky konflikt je naozaj zaražajúcim príkladom. Misia, ktorá mala pozorovať palestinské voľby v roku 2006, uznala legitimnosť výsledku EÚ a členské krajiny sa rozhodli, že budú bojkotovať e, novovzniknutú vládu, tak ako e, robili v prípade vlády národnej jednoty, ktorá bola vytvorená na to, aby E, táto situácia bola vyriešená. Takže kde je dôveryhodnosť EÚ, keď jej vlastné e, rieš, e, postoje sú v protiklade s konkrétnou reakciou a ako je to s členskými krajinami, ktoré nepodporujú správu Goldstone. Tie závery sú správne a vyvážené a ich podpora by bola krokom k mieru túto nádej teraz veľké veľmoci podkopávajú, pretože nemajú dostatočnú odvahu a nie sú dostatočne verné svojim vlastným hodnotám. Organizovať pozorovateľské volebné misie nestačí, hlavne keď sa potom e, spochybňujú výsledky takýchto volieb. Takže treba postupovať konzistentne a mať celkový prístup k týmto otázkom. Rada by mala čoskoro prijať akčný e, program a vypracovať skutočnú stratégiu pre ľudské práva, ktoré by platili na všetkých úrovniach EÚ. Takže treba jasne zadefinovať naše priority priority a e, konkrétne ich zapracovať do všetkých našich nástrojov pre politika rozvoja ľudských práv a tak ďalej. A potom aj otázka monitorovania v tretich krajinách, kde EÚ e, pozoruje voľby, aby bol zabezpečený politický pluralizmus a aby bola zapojená občianská spoločnosť dlhodobého hľadiska. Aké sú naše požiadavky, čo sa týka vytvorenia nezávislej spravodlivosti alebo transparentných a zodpovedných inštitúcií vo vzťahu k svojim občanom? Je tu naozaj e, veľká nejasnosť ohľadne ľudských práv v našich e, politikách a to naozaj je kontraproduktívne. Musíme to vyjasniť, ať chceme, aby EÚ e, zabezpečila, aby e, tie, takéto základ, zásadné slobody boli lepšie zohľadené na medzinárodnej úrovni. Ďakujeme pekne. Teraz v mene rady pani Malmström, nech sa páči. Tak smyke, fru talman, Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca, vážené poslankyne, pani poslanci. V rozhovoroch eh, o rozvoji sa spomína chudoba a viacdimenzionálnosť. To znamená nedostatok eh, mocových nástrojov a bezpečnosti a tento rozvoj eh, je brzdený bez slobody. A sloboda bez demokracie neexistuje a práve preto nemôže dochádzať ani k rozvoju bez demokracie a bez mieru. To si vyžaduje dodržiavanie ľudských práv. Tieto pojmy sú veľmi úzko prepojené a potrebujeme rámec, eh, ktorý bude schopný nám pomôcť eh, vybudovať demokraciu. Chcem poďakovať Európskom parlamentu za podporu v tejto činnosti. Po 7 rokoch eh, ako poslankyňa veľmi dobre viem, ako veľmi sa Európsky parlament zasadzuje za podporu demokracie v rámci zahraničných vzťahov Európskej únie. Táto iniciatíva, ktoré sa ujalo české a švédske predsedníctvo už bolo predmetom diskusie s mojou kolegyňou. Táto iniciatíva vychádza z toho, že podpora demokracie je kľúčovým faktorom v spolupráci s rozvojovými krajinami, ale tiež v spoločnej bezpečnostnej politike. Chceme však zájsť ešte ďalej a chceme pôsobiť ako globálni aktéry s 27 členskými štátmi, Európska únia je totiž jedným z najvýznamnejších faktorov vo podpore demokracie v zahraničných vzťahoch. Dúfame, že naše iniciatívy budú stimulom aj pre našich partnerov na celom svete. Ale chceme sa snažiť aj o pragmatické iniciatívy. Chceme zabezpečiť, aby sme boli schopní využiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii v právnej a politickej oblasti Európskej únie. Nezačíname úplne od nuly, už sa nám podarilo zajsť e, dosť ďaleko. Máme skúsenosti aj z iných oblastí v tejto súvislosti, ktoré súvisia tiež so zahraničné politickými otázkami aj pristúpenie krajín EVR ale aj naše vzťahy s východoeurópskymi krajinami sú významné v tomto smere a sú súčasťou stratégie Európskej únie v tomto smere, ale isté, že je potrebné a možné dosiahnuť aj zlepšenie. Môžeme dosiahnuť ešte lepšie výsledky. Potrebujeme politický rámec, rámcový nástroj, ktorý bude prepájať všetky nástroje, ktoré fungujú paralelne, na sa doplňujú a posilňujú a to zlepšuje aj konečný efekt. To by ešte zlepšilo aj dôveryhodnosť našej práce. Nové nástroje sú tiež potrebné. Ak by sme ich totiž nenašli, mohli by sme poškodiť tomuto rozvoju. Chceme sa snažiť využívať efektívne nástroje, ktoré máme k dispozícii. A vieme, že už sme zaznamenali aj mnohé úspechy. Naše pôsobenie na Západnom Balkáne je napríklad takýmto príkladom. Nástroje prvého a tretieho piliera znamenajú, že nielen politické oblasti rozvoja podporujeme, aj, ale aj celkovú podporu rozvoja spoločnosti a to je dobrým základným kameňom pre demokraciu. Potrebujeme však dosiahnuť lepšiu koherenciu medzi jednotlivými nástrojmi Európskej únie. Mm, nesmieme byť však príliš skromní, pretože dosiahli sme už obrovské úspechy a stoja pred nami obrovské výzvy. Vieme, že máme veľké obavy, ktoré súvisia s tým, že v rozvojovej práci vznikajú nové aspekty. Hovoríme tu o ľudských právach, o demokracii. Hovoríme o týchto otázkach s našimi partnermi, ale Existujú aj iniciatívy, ktoré sa tomuto venujú. Chceme stavať na tom, čo už pripravila, pripravilo České predsedníctvo, vtedy sa konala aj konferencia na podporu vybudovania demokracie. E, v tejto súvislosti je vypracovaná aj správa, ktorá súvisí s Medzinárodným inštitútom pre vybudovanie demokracie. Aj v tejto súvislosti je tiež e, niekoľko zaujímavých e, príspevkov a to znamená, že tento proces samotný už e, priniesol konkrétne výsledky. Otázky demokracie veľmi úzko súvisia s otázkami ľudských práv aj vďaka týmto výsledkom. A pracujeme paralelne, ale aj spoločne. Snažíme sa o to, aby v novembri už boli schválené konkrétne návrhy, okrem iného aj konkrétne postupy, e, ktoré sa týkajú konkrétnych krajín, ďalej hĺbšie analýzy situácií v jednotlivých krajinách a tiež možnosti e, na podporu vybudovania demokracie v týchto krajinách. E, ďalej sa chceme snažiť o partnerstva, ktoré budú založené na konštruktívnom dialógu a tiež vybudovanie demokracie by sa malo stať samostatnou témou v týchto rokovaniach a mali by sme tiež sa snažiť o lepšiu koordináciu. Európska únia podporuje volebné postupy vo všetkých krajinách. Máme tiež e, obavy v súvislosti s tým, že je potrebné, aby sme neustále si pripomínali, že sme povinní dlhodobo sledovať politický vývoj tej ktorej krajiny. Musíme sledovať e, aj voľby, ale aj vývoj v krajine, ktorý prebieha medzi jednotlivými voľbami. Nemôžeme dostatočne často pripomínať, aký Dôležitý je v tomto smere Európsky parlament, ale aj národné parlamenty v tomto procese podpory demokracie. Tieto možnosti musíme plne využívať. Dúfame, že Lisabonská zmluva už čoskoro nadobudne účinnosť a to by znamenalo, že by sme mali účinnejšiu a funkčnejšiu Európsku úniu a celá Európa by mohla pôsobiť ako silnejší aktér aj v zahranično-politických otázkach zahraničná politika Európskej únie bude lepšie koordinovaná a aj úsilie komisie a rady budú lepšie navzájom prepojené. Predpokladáme, že takýmto spôsobom Európska únia bude môcť ešte lepšie podporovať rozvoj krajín na svete, ktoré potrebujú takúto podporu. Otázky demokracie a základných práv ktoré sú blízke všetkým občanom, súvisia aj s, neisto- s neistotou niektorých vlád, ktoré strácajú postupne podporu na politickej scéne. Chcem poďakovať Európskom parlamentu za tlak, ktorý vyvíjal v tejto súvislosti na legislatívnej úrovni formou kontaktov e, s parlamentmi v týchto krajinách, e, tiež ako volební pozorovatelia, ako koordinátori v týchto otázkach sa parlament veľmi aktívne angažuje. Dúfam, že v tom bude ešte dlho pokračovať. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Malmström. Teraz eh, pán Salafranka, ak sa nemýlim, ešte nie je v sále a preto ako ďalší má slovo v mene socialistov a demokratov pani Dekajzer na jednu minútu. Merci, madame le président. Ďakujem, pani predsedajúca. Ako priniesť demokraciu ľudu E, budeme, sa podporo, budeme podpor, vychádzať z občianskej slobody, z občianskej e, spoločnosti a tak ďalej. Európa bola naivná, keď si myslela, že môžeme demokraciu priviesť na tanko, hoc niektorí teda e, boli do tak, padli do takejto myšlienky, ale je to chyba Máme finančný nástroj demokracia a ľudské práva, ktorý vyzerá ako novonaradenec. Ale čo teda budeme robiť s demokraciou? NGOčky môžu prekladať projekty bez podpory svojich vlád a je to veľmi dôležité, ale tento nástroj má aj obmedzené finančné prostriedky. Ide napríklad o pozorovateľské volebné misie, ktoré za posledné roky sa stabilizovali, ale Eh, vždy sme v parlamente pre ne žiadali viacej finančných prostriedkov, viacej kontroly, áno, ďakujem pani, ale aj viacej hm, politickej koherencie pri ich dozore a pri kontrole ich legitimnosti. A tu podporujem úplne pani Žoli pri eh, niektorých tých misiách. Nie je normálne eh, v krajinách, kde prebiehajú voľby, aby tieto krajiny neboli podporované v konsolidácii svojej demokracie Máme rôzne údaje z vonkajších služieb, e, ktoré hovoria o tom, ako to funguje v takýchto krajinách. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Na dve minúty pán Gerens. Pán predsedajúci, je demokracia bez slobody? Nie. Existuje sloboda bez práva? Nie. A preto musíme hovoriť o ľudských právach, v Burkinabe sa hovorilo na túto otázku takýmto spôsobom. Ten, kto je v absolútnej chudobe, nemá slobodu, ten, kto má, nemá možnosť výberu medzi viacerými možnosťami. Chudoba teda znamená odobratie práv a je tam úzky vzťah medzi slobodou, demokraciou a ľudskými právami. A vôbec nie je prekvapujúce, keď e, vidíme základné texty dohovorov e, OSN, a tretimi krajinami, ale aj z EÚ, napríklad keď začneme dohovorom z Kotonu, keď sa ľudské práva a demokracia nachádza v tomto dialogu s týmito krajinami. Podpora demokracie je základnou otázkou a je to zároveň aj veľmi inteligentná podmienka. A preto by sme si mali myslieť, že demokracia nie je e, začiatkom, ale je skôr výsledkom rozvoja Potrebujeme rozhodne konať, ale nemôžeme byť netrpezliví, ale keď máme veľké množstvo krajín, ktoré teraz prechádzajú demokratizačným procesom, Európa musí v tomto procese im pomáhať vďaka stratégie, ako je boj proti chudobe, tým, že musí kodifikovať ľudské práva, podporovať demokratické práva, postupy a ľudské práva. Urobilo sa to v minulosti napriek mnohým kritikám, ktoré ja zdieľam, ale v každom prípade som presvedčený, že hoci máme dôkazy z minulosti, tieto dôkazy a skúsenosti by nás mali viesť lepšou cestou do budúcnosti. Ďakujem. A teraz pán Richard Owit na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Demokratizácia e, je mierový proces a politických zmien a riadenie e, moci spoločnosti, tak ako dodržiavanie ľudských práv, podpora demokracie a Mm, dodržiavanie našich cieľov zahraničnej politiky a znižovanie chudoby. No a preto som bol veľmi rád, že, že som mohol predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý žiadal Európsky konsenzus a demokratizáciu. A chcel by som zagratulovať švedskému predsedníctvu za to, že sa chopilo tejto iniciatívy. Vážený pán predseda, ja som presvedčený o tom, že demokratizácia by mala informovať o všetkých politikách EÚ voči tretím krajinám. No a odsudzujem skupinu európskych konzervatívcov a reformistov, ktorí eh, zametli článok 10 a eh, hovorili, že Európska <clears throat> Európska únia by mala hovoriť inú vec o demokracii a spolupracovať s nedemokratickými krajinami. No a tak, ako povedala pani Malmström, tak demokracia je oveľa viac ako len voľby. Je to o budovaní pluralistickej občianskej spoločnosti. No a preto Európska únia by mala financovať MVOčky, ktoré um, podporujú marginalizované skupiny, mala by um, zaisťovať vzdelávanie pre uh, jednotlivcov, posilňovať politické strany v parlamente. Znamená to podporu občianskej spoločnosti. Ďakujem veľmi pekne, pán Hovid. No a teraz prejdeme k spontánnej časti našej rozpravy a prihlásila sa pani Andrikiene. Vážený pán predseda, vážené pani komisárka, kolegovia, ja by som chcela eh, riešiť otázku budovania demokracie voči našim východným susedom. Eh, v ostatných rokoch sa objavila stagnácia a v niektorých prípadoch eh, dokonca pokles, pokles demokratických štandardov v týchto krajinách. Gruzínsko a Moldavsko spôsobujú najväčšie obavy chrbtovou kosťou akýkoľvek demokracie. Dobre fungujú, je dobre fungujúca občianská spoločnosť v týchto e, krajinách na východe od EÚ chýba. Chcela by som zagratulovať Švédsku, súčasnej predsedníckej krajine, za to, že sa chopila iniciatívy v politike východného partnerstva. Táto politika má potenciál priblížiť našich východných susedov bližšie k EÚ. Avšak v mnohých ohľadoch východné partnerstvo e, má nedostatky v poskytovaní skutočných ekonomických e, impulzov na to, aby sa tieto krajiny vydali cestou eh, náročných reforiem. Takže ja by som sa chcela spýtať, aké je stanovisko rady eh, v tejto oblasti, inými slovami, a čo pripravuje? Budeme jednať konkrétnejšie, rozhodnejšie na to, aby sme zaručili, že demokracia v týchto a v iných eh, problémových oblastiach bude posilnená. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Pani Hautala. No S dodatočnou otázkou. Um, eh, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rada by som eh, ešte sa opýtala pani Malmstrome na jednu vec. Podľa mňa jedna z našich slabostí celej Európskej únie v týchto otázkach eh, na podporu demokracie a ľudských práv na celom svete sú to možno dve veci. Často členské štáty majú dosť odlišné až protirečivé stanoviská v tomto smere a napríklad aj v tejto otázke, ktorá súvisí s vývozom e, zbraní do Uzbekistanu sú rozporúplné postoje členských štátov a ako chcete postupovať v tomto smere, aby náš postoj bol jednotný a ďalej. Uzbekistan je dobrý príkladom krajiny, ktorá nám hovorí, že Európska únia nám, nás nemôže nič naučiť o otázkach demokracie a ľudských práv, pretože vy máte sami svoje nedostatky. Ako by sme sa mohli zbaviť týchto dvojitých štandardov, pretože často chceme poučovať iných a nedodržiavame tieto princípy ani sami. Aj to, čo ste uviedli, tá idea, ktorú ste spomenuli, by s tým súvisela, s týmito dvojitými štandardami. Thank you. Anybody else in the room? Ďakujem pekne. Chcel by ešte niekto vystúpiť? Ak nie, tak dám slovo pani Malmström, a by mohla reagovať na položené otázky. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne všetkým poslancom a za to, že sa tak zaujímajú o túto otázku. Je skutočne veľmi dôležité demokraciu posilňovať aj v otázkach európskej zahraničnej politiky a v období finančnej kríze je mimoriadne dôležité, aby sme na túto dimenziu nezabúdali. Mnohé rozvojové krajiny sú skutočne hlboko postihnuté krízou, recesia vytvára podmienky pre sociálne nepokoje, nespokojnosť, no a bez inš- demokratických inštitúcií to môže skutočne sklznúť do katastrofy. No a preto je dôležité, aby sme mali dobré demokratické inštitúcie a silnú občianskú spoločnosť. K tomu východnému partnerstvu. To je veľmi dôležitý nástroj na posilnenie demokracie. My na tom skutočne intenzívne pracujeme. V decembri pri, pripravujeme zasadnutie ministrov zahraničných vecí a začiatkom roka tiež a sa budeme s týmito otázkami veľmi intenzívne zaoberať, pretože máme alebo tieto krajiny sú našimi bezprostrednými susedmi. No a potom otázka k Uzbekistanu. Nuž, to je samozrejme veľmi ťažká otázka. Situácia v oblasti ľudských práv nie je vôbec uspokojivá. No a jednomyselnosť na rade v súčasnosti nevieme zaručiť. Cieľ je však stále rovnaký a máme všetci rovnaký. Dúfame, že sa budeme môcť silnejšie zasadzovať a angažovať tým, že sa s touto otázkou budeme neustále zaoberať a budeme sa zamýšľať nad tým, aké vzťahy e, budeme mať a budeme budovať s Uzbekistanom. Je ešte sú ďalšie niektoré veci, ktoré by fungovali lepšie ako e, embargo na dovoz zbraní. No to je, tak povediac, symbolický krok, ale na to potrebujeme e, jednomyselnosť, ktorú v súčasnosti nevieme dosiahnuť. Európska únia musí vystupovať dôveryhodne, keď hovoríme o ľudských právach a demokracii. A to znamená, že aj interne musíme mm, byť presvedčení, mať jasné stanovisko. Samozrejme sú nedostatky, sú medzery a z týchto dôvodov musíme na tom neustále pracovať, aby sme aj navonok vedeli, mohli vystupovať dôveryhodne. Ja ďakujem veľmi pekne za túto diskusie a ďa, diskusiu a ďakujem za uznesenie, ktoré pokladám za vynikajúce a plne zodpoveda tomu, čo si preto vzalo švedské predsedníctvo a dúfam, že v novembri na zasadnutí rady to budeme môcť predložiť a tešíme sa aj na ďalšie rozhovory s Európskym parlamentom. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. Čiže končíme debatu na túto tému a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 Okay, mevrouw Kratzessa. Ja. So now we will start with our... Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. To sú otázky na komisiu. Vidím,